επανάληψη συνεδρίασης στα συνοπτικά πρακτικά. Otváram schôdzu, zápis eh, zo včerajšej schôdze a schválené dokumenty eh, sú eh, predložené. Sú k tomu nejaké pripomienky? Nevidím žiadne. To znamená, že zápisnica je schválená. Skupina ECR tiež požiadala o zmenu v parlamentnom výboru.